24. Ehm, novembra 2014 ehm, Rumúnsko požiadalo o ehm, odstranenie imunity pre pána Dana Niku. Podľa rokovacieho poriadku sme toto postúpili výboru pre právne